Vážení kolegovia, navrhujem, aby sme začali pracovať a preto vás prosím, aby ste nás ospravedlnili v mene rozpočtového výboru. Je to adresované ostatným účastníkom tohto zasadnutia. Potrebovali sme totiž troška viac času, aby sme dospeli k politickému rozhodnutiu, ale mám dobrú správu. Našli sme e, túto dohodu a verím, že sa nám podarí všetko úspešne dosiahnuť do konca, potom ako posúdime e, dnešné E, pozmeňujúce návrhy a odhlasujeme ich. E, ešte nám zostane niekoľko hlasovaní na budúci týždeň. O týchto budem konkrétnejšie hovoriť na konci tohto rokovania. E, chcel by som začať dôležitou kategóriou 4. Túto sme si nechali nakoniec. Après euh, un une longue discussion. Po dlhej diskusii medzi koordinátormi sme dospeli ku kompromisu. Na základe toho, čo my označujeme ako možnosť 2, a táto e, je uvedená v tabulke, ktorú ste práve dostali. Čiže toto je základ pre, našu, pre náš kompromis. Potrebujeme však ešte trocha času na to, aby sme dotiahli dokonca všetky e, riadky, ktoré zodpovedajú záverečnému kompromisu. Takže najprv by som chcel pre rozpočtový výbor predložiť e, súbor politických dohod, e, kompromisných dohod. Pokiaľ ich dokážeme odhlasovať, potom dám hlasovať unblock o všetkých riadkoch, ktoré sú obsiahnuté v dokumente o um, eh, druhej opcii s, výmenkom, s výnimkou jediného riadku, ktorý sa týka záverečného kompromisu, kde bude z technických dôvodov ešte potrebné spresniť eh, sumu, ktorá zodpovedá jednotlivým riadkom. Takže my budeme o týchto riadkoch eh, hlasovať budúci týždeň. Okrem toho navrhujem, aby sme Amblok eh, hlasovali aj o všetkých pripomienkach ku kategórii 4. A čiže pokúsime sa hlasovať aj o pripomienkach ku kategórii 4. Najprv by som chcel predložiť tento politický kompromis a potom e, koordinátori sa k tomu budú môcť vyjadriť, pokiaľ si to budú želať. Máme však istý problém skupiny dosiahli e, politickú dohodu, ktoré zmyslom je, že sa nemá v kategórii 4 presiahnuť e, strop daný finančným výhľadom. Všetky pozmeňujúce návrhy, na ktorých sme doteraz pracovali, smerovali k tomu, že asi o 41,5 milióna sa prekročil tento strop. E, preto bolo potrebné nájsť týchto 41,5 milióna eur. Politická dohoda, ku ktorej sme dospeli, spočíva v tom, že nájdeme príslušné úspory tým, že e, niekde na jednej strane e, využijeme dohody týkajúce sa banánov a na druhej strane e, riadok ICI+. To je spolupráca s priemyselne vyspelými krajinami. Takže toto je taký pravoľavý kompromis dosiahnutý v rozpočtovom výbore. Výber e, týchto e, kapitol zodpovedá a chcem to povedať verejne, pretože toto je verejné miesto. Čiže dôvodom nebolo e, nejak vyjadriť odpor k dohode uzavretej medzi EÚ a krajinami Eh, produkujúcimi barany alebo eh, odpor voči ICI naopak, ale my by sme chceli voči komisii vyslať veľmi dôrazný signál a chceli by sme dosiahnuť predovšetkým to, že rada pochopí, že pokiaľ by odmietla uvažovať o zvýšení stropu pre niektoré kategórie, ako je napríklad kategória 4, tak by bolo potrebné urobiť politické obete, ktoré by boli pravdepodobne neudržateľné. Preto tieto posledné tri dni sme vyvinuli obrovské úsilie o to, aby sme zostali pod stanoveným stropom e, a my sami sme si nanútili túto disciplínu, čo je fajn, ale je potrebné, aby si rada uvedomila, čo to znamená. Je potrebné, aby zo strany ministra financí sme už nepočuli vyhlásenia, že európsky rozpočet je príliš plitvajúci a že na nič neslúži a tak ďalej čo by znamenalo, že dohody medzi našimi vládami a tieto e, slávnostné vyhlásenia e, nie, nie sú dostatočne financované. A, takže pokiaľ ide o túto zásadu, 41 milión et demi, ordre de grandeur, euh, les vérifications. Uh, takže uh, ešte tu treba urobiť isté uh, technické spresnenia. Medzi týmito dvoma kapit kapitolami, čiže tieto dve kapitoly by som chcel potom e, predložiť na hlasovanie. E, kto je za to, aby sme takto postupovali? Ďakujem. Kto je proti tomu? Jeden. Kto sa zdržal? Dvaja. Ďakujem tieto zdvihnuté ruky medz, pred eh, medzinárodnými médiami a ďalšími inštitúciami sú veľmi dôležité z politického hľadiska. Na tomto základe dávam teraz hlasovať en blok o tabulke možnosť, s možnosťou 2 bez tých kapitol, ktoré sa týkajú banánov a ICI+. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Štyria. Kto sa zdržal? Nikto. Ďakujem. Čiže takýmto spôsobom pozmenená možnosť 2 je prijatá. A teraz prechádzame k pripomienkam. Máme tu celý dokument s pripomienkami. Ale chcem sa ešte uistiť, že všetci ste dostali ten správny dokument. Jeho názov je 4 rap. Znovu to máme ten hudobný, tu hudob, ten hudobný odkaz. A konkrétne sú to strany 13 a 14. Máte všetci tento dokument? Uh, on, on, on achève de distribuer. Est-ce qu est que je peux commencer? Ešte sa rozdáva tento dokument. Môžem prosím pokračovať? To nie je nový, to nie je nový dokument. To je ten, ktorý ste dostali v pondelok. Čiže nie je tu žiadna zmena, okrem toho, ústneho pozmenujúceho kompromisného návrhu, ktorý predloží spravodajkyňa. E, teraz e, máme pozmeňujúci návrh 384 výboru reží. Spravodajkyňa je za, kto je za, kto je proti. Dvaja sú proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Au 46-62 de monsieur... E, teraz to máme uh, ďalšie 46-62 pána Ehrenheisera. Spravdakňa je proti. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 46-49. E, Spravodajkynia je proti, kto je za, nikto, kto je proti, kto sa zdržal, Neobstal zamieta sa. Aha. Potom tu máme horizontálny e, návrh 494. To máme prvý výskyt horizontálneho hlasovania. Spravodajkynia je za. Kto je za? Musíme hlasovať elektronicky. A práve ma informovali, že ja nemám právo hlasovať. Otváram hlasovanie. Ja nehlasujem. pretože by to hlasovanie bolo neplatné. Pani podpredsednička hlasovala, končím hlasovanie. 18 za, 21 proti. Zamietnutý. A teraz 368 výboru pre zahraničné veci, spravodajkynia je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 42 od pána alebo pani Toja a ďalších. Spravodajkynia je proti, kto je za. Socialisti sú za, kto je proti. Všetci ostatní. Tragická izolácia socialistov, pozmenujúci návrh je zamietnutý. Dva identické návrhy 342, 722, spra- spravodajkynia je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 846 od GUE, kto je za, spravodajkynia je proti, GUE je za, kto je proti, všetci ostatní, kto sa zdržal, Ľutujem, pozmenujúci návrh sa zamieta. Ďalej tu máme pozmenujúce návrhy, ktoré sú totožné. 343 od e, výboru pre zahraničné veci a skupiny socialistov a demokratov. Pravda, knie je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Jeden, prijíma sa viacero pozmenujúcich návrhov, ktoré sú takisto identické. 344, kniha je za, kto je za, je to väčšina, kto je proti, dvaja, aj Barbara. Dobre, no, zaznamenali sme si to, kto sa zdržal, jeden. Prijatý. 344, výbor pre zahraničné veci, to je rezerva, kniha je za, kto je za, kto je proti, Kto sa zdržal? Prijatý. 344 354, to sú pripomienky výboru pre zahraničné veci, spravodajkyne za, kto je za, kto je proti, dvaja, kto sa zdržal, jeden, prijatý. 6, 500, 80, 594, je za, e, kto je proti, mamuti, mamuti e, prevažili, návrh sa zamieta. 354 e, spravodajkyne je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 41.90 to je hlasovanie o pripomienkach spravodajkyňa je za, kto je za, kto je proti. Ľavica, ale pravica a stredopravy majú väčšinu, prijíma sa 364, výbor pre zahraničné veci, spravodajkyňa je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijíma sa. 595 od zelených, to je rezerva. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal, je zamietnutý. 333 od výboru pre zahraničné veci k pripomienkam. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. V rovnakom riadku máme viacero pozmenujúcich návrhov 4214 od pána Gariga a pani Gresle. To je horizontálny pozmenujúci návrh. Spravodajkne je za, kto je za, kto je proti. Liberáli predovšetkým, kto sa zdržal, ďakujem, prijíma sa. 369 výboru pre zahraničné veci, spravodajkyňa je za kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Dbaja. Prijíma sa. 642 e, liberálnej skupiny, predovšetkým pána Haglunda. spravodajkynia je proti. Kto je za? Kto je proti? Spravodajkyňa a James Selle sú proti. Zrazu sa tu odhaľujú isté súvislosti. 483 od ECR. Čo si o tom myslí pani spravodajkyňa? Je za? Kto je za? Kto je proti? Niekto, kto sa zdržal? Dvaja? Traja? Príjima sa. OK. 585. 585 eh, od zelených. Spravodajky nie je za. Kto je za? Kto je proti? Elektronické hlasovanie, prosím. Ja nehlasujem. Le vote est clos. Le vote est clos. Končím hlasovanie. 23 za, 17 proti, prijíma sa. Teraz prechádzame k pozmenujúcemu návrhu 16 Výboru pre rozvoj a socialistov a demokratov. Spravodajkyne je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijíma sa 365 eh, od Výboru pre zahraničné veci. nie je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 41,92 od pána Lasla Šuriana. Spravodajkyňa je za. Kto je za? Kto je proti? Vidím, že to je istá väčšina e, proti, ale overíme si to elektronicky. Je nás tu 42. Hlasujeme, všetci sme hlasovali. Končím hlasovanie. 22 za, 18 proti. Prijatý. 17. Spravodajkyňa, čo si o tom myslíte? Je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? 17 je prijatá. 42 od výboru INTA. Spravodajkynia je za, kto je za. Kto je proti? Jeden. Kto sa zdržal? Dvaja. Prijatý. 43 od výboru INTA. je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 495 od ECR. Tento je pokrytý, mi hovoria. 20 od výboru pre rozvoj. Spravodajkynia je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Dvaja prijatí. 23 od výboru pre rozvoj. Spravodajkynia je aj teraz za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 32 výboru pre rozvoj. So súhlasom spravodajky niekto je za, kto je proti? EPP ale je izolovaná. Kto sa zdržal, je prijatý. 45.11 od pána Mičela. Spravodajkynia je proti. Kto je za? EPP, kto je proti? Všetci ostatní. Kto sa zdržal? Aj spravo- ale spravda kňa nie je Pepe. Nemá pohlavie. Politicky hovoriac. Ja to viem, ja, ja som bol spravdajcom. <laughs> Myslím si, že sa to všetko objaví ako veľký šum na internete. E, čiže to znamená, že návrh sa zamieta. 22. Od výboru pre rozvoj. Spravdaj knieza, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Mm-hmm. V prípade e, návrhu číslo 31 myslím si, že tu máme kompromisný návrh, pani spravodajkyňa. Áno, po diskusiách sme dospeli k záveru, pokiaľ ide o znenie textu. Bolo to, dostali ste to k dispozícii mailom, ale potom tu bola ešte urobená zmena e, a to pozmenilo vlastne text e, socialistov časť týchto finančných prostriedkov sa dostane do rezervy, tak ako to prezentuje výbor. Bude to politicky záväzný dokument, ktorý bude demonstrovať balíček, finančný balíček, ktorý bude dodatočný. Týmto sa dostanú e, finančné prostriedky v uviaženej forme k európskym partnerom a nebude to na úkor existujúcich rozvojových programov a bude to prezentácia pre, na to, ako členské štáty vlastne financujú na základe kritérií výberu a podľa detajlov informácií, detailných informácií z rozvojových krajín. Mám ešte pokračovať? Nie, to asi bude všetko. Dobre, to znamená, že vo vzťahu k písomnému textu sa znova objavujú viaceré vety, ktoré boli pôvodne vypustené. Ten zvyšok je v súlade s tým, čo bolo rozdané, čiže odporúčam, aby ste si to pozreli. Helga? Uh, nie, dobre. Čiže hlasujeme o tomto ústnom pozmeňujúcom návrhu, kto je za, kto je proti. Jeden, kto sa zdržal, prijatý. a pokrýva to aj 708, áno. Teraz prechádzame ku zdraviu. 644 e, od liberálov, hlavne od pána Alvára. Spravodajkynia je za, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 493 od ECR, kto je, e, spravodajkynia je za. Kto je za? Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Ja ešte stále nehlasujem. Končím hlasovanie. 18 za, 20 proti. Pozmeňujúci návrh sa zamieta. 593 od zelených. Spravodajkynia je proti. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? spravodajkyňa pani Andreasen. Čiže prijíma sa. Európska politika e, je skutočne nesmierne komplikovaná záležitosť. 355 e, výboru pre zahraničné veci spravodajkyňa je za. Kto je za? Kto je proti? Jeden. Kto sa zdržal? Dvaja. Prijatý. 18. Od výboru pre rozvoj a politickej skupiny. Spravda kniaza, kto je za, kto je proti. Nadežda je proti? Nadežda a Barbara zrejme ešte snívajú. Kto je proti? Kto sa zdržal, príjme sa. Pozmeňujúci návrh číslo 8 o banánoch, ale ide len o pripomienky, len o komentár. Kto je za? Spravodajkňa je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Jeden. Musíme sa uistiť, že tento komentár je uh, v súlade s tým rozpočtovým škrtom, o ktorom sme sa práve dohodli. 21. spravdaj kniaza, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ďalších 5 e, pozmeňujúcich návrhov je pokrytých, teda o nich nedávam hlasovať. A prechádzam priamo k návrhu 367 výboru pre zahraničné veci. Spravodajkynia je za, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Jeden prijatý. 562. Signatári sú prestižné osoby, pán Burgio a Kasulides. Spravodajkynia je za. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže správa, respektíve pozmeňujúci návrh je prijatý. 850 od našich priateľov z GUE. Kto je za? kina je proti. Mnohí sú za. Kto je proti? kina je proti. Aj s pánom Bokrošom a s pánom Hartongom. To je bermudský trojuholník prepač, Sidonia. 497 e, od ECR je pokrytý. Čiže ten už je odhlasovaný. Týmto sme ukončili pripomienky ku kategórii 4. Ďakujem. A teraz sa pýtam spravodajcov, či máme E, možnosť dostať e, tabuľku s celkovými sumami, pokiaľ ide o prípravné projekty. Toto je otázka, nemám ešte na ňu odpoveď. Čo si o tom myslíte, pani spravodajkyňa? Dostali ste tie e, dokumenty? My ešte potrebujeme niekoľko minút na to, aby sme dostali kópie tohto dokumentu. E, Najlepšie by bolo, keby nám Sidonia vysvetlila, o čo ide. E, ďakujem jej, ďakujem aj koordinátorom. Ako každý rok, pilotné projekty sú predmetom najťažšej diskusie. Aký je dôvod? A to hovorím pre nových členov, starí to vedia. Dôvod je ten, že ide o jeden z veľmi vzácných manevrovacích priestorov v oblasti rozpočtu, e, ktoré má k dispozícii parlament. Čo? Čiže e, len s výnimkou e, hlavy 2 prípravné projekty. Takže ak e, experimentálne e, aktivity a pilotné projekty uspejú, tak Európska komisia potom bude tieto skúsenosti uplatňovať v širšom meradle. Takže toto je mimoriadne dôležité ustanovenie, pokiaľ ide o právomoci parlamentu. Samozrejme, e, vo vzťahu k Európskej komisii ide o to, aby sa e, mohli všetky tieto aktivity realizovať a preto ten návrh musí byť čo najrealistickejší. E, keďže v predchádzajúcich rokoch bolo prijatých veľa iniciatív, ktorých autormi boli nielen e, politické skupiny či rozpočtový výbor, ale aj jednotliví poslanci, bolo niekedy dosť ťažké docieliť, aby sa zmestila e, pasta, e, zubná pasta do tuby. A preto, e, keď hovoríme o rozpočtových dôsledkoch, je potrebné, aby sme potom vysvetlení, ktoré dostaneme od Sidonie a prípadne po krátkej rozprave hlasovali o sumách zodpovedajúcich prípravným projektom. Budeme však potrebovať ešte ďalší čas na to, aby sme, dúfam, budúci týždeň mohli e, ako dúfam amblok odhlasovať aj pripomienky Sidonia. Ďakujem. Ďakujem vám všetkým za vaše príspevky. musím mal ospravniť e, samo seba a takisto aj sekretariát, ale len včera večer sa nám e, podarilo tieto veci odsúhlasiť. Nebola elektrická energia v tej časti budovy, kde pracuje sekretariát tým vysvetlíme problémy s aktualizáciou tabulky. Ale mám niektoré dôležité posolstva, ktoré vám chcem hneď e, približiť. Viac ako 150 projektov e, došlo na výbor, na výbor pre rozpočet. A my sme pristúpili k tomu v júni nasledovne, e, a síce troška inovatívnym spôsobom. A síce tie projekty, ktoré boli predložené poslancami, boli zaslané na revíziu, na komisiu a to bol spôsob, ako predostrieť niektoré z tých myšlienok. Pretože pilotné projekty a prípravné akcie sú, aspoň podľa môjho výkladu, formou legislatívnych iniciatív pre poslancov Európskeho parlamentu. Takže veľmi dôležité, aby tie iniciatívy, ktoré sú predkladané, ktoré prichádzajú, aby boli skutočne inovatívne a nové. Je teda dôležité skontrolovať a komisia naozaj pomohla v, te, v tomto ohľade kontrolovať to, či možno už v minulosti alebo či v rámci existujúcich programov nie sú nejakým spôsobom tieto myšlienky pokryté, tak aby sme boli skutočne inovační a nie, aby sme sa neopakovali. Čiže dostali sme takéto vstupy od komisie. Chcem sa poďakovať za túto spoluprácu, ktorá podľa mňa prebehla hladko a bola užitočná. Ale napriek tomu, k čomu pristúpila Európska komisia, to nie je príkazom pre nás, je to odporúčanie alebo posúdenie, vyhodnotenie, ale v konečnom dôsledku to nie je záväzný e, posudok. Takisto niektoré z výborov a jednotliví poslanci neboli schopní a nemali e, neboli schopní pripraviť e, tie svoje projekty do júna, čiže nemohla prebehnúť taká, takéto vyhodnotenie nemohlo prebehnúť. Celkovo so na mňa kreativita poslancov spravila veľký dojem a takisto tá kreativita mi dáva zabrať, tak povediac. Keď sa pozeráme na pilotné projekty a prípravné akcie, tak je to vlastne cesta predstavivosťou tohto parlamentu, lebo tieto pilotné projekty a prípravné akcie sa naozaj týkajú rozmanitých eh, aktivít a oblastí. Čiže tá voľba bola veľmi náročná a pre mňa bolo veľmi dôležité, aby som poskytla zdroje na prebiehajúce prípravné akcie a pilotné projekty, tak aby sme nie zaza znova naštartovali nové e, programy a potom ich ukončovali po roku, ale aby práve opačne, aby sme sa postarali o to, že niektoré úspešné prebiehajúce veci mali zabezpečené financovanie aj do ďalších rokov. Čiže niektoré z tých projektov sú už existujúce, ktorým sa e, pridelujú dodatočné financie. Ja spolu s koordinátormi sme sa snažili nájsť kompromis ktorý dáva zelenú, respektíve dáva možnosť jednotlivým výborom a takisto jednotlivým politickým skupinám, ale e, bolo náročné nájsť tú rovnováhu a takisto som bola presvedčená, že tzv. menšie skupiny, politické skupiny by takisto mali e, dostať nejaké projekty, pretože ak e, budeme hlasovať, tak oni prehrajú, ale takto by to nemalo byť nastavené. Ja som teda navrhla v rámci môjho kompromisu, aby sme tam zahrnuli aj niektoré z tých tzv. malých skupín a pilotné, ich pilotné projekty pri riešení niektorých veci, o ktorých sa toľko nediskutuje. Čo je dôležité, pokiaľ ide o rozdelenie medzi jednotlivé rozpočtové položky alebo kapitoly, musím približiť, ako sa to dialo. Obmedzujú nás tie obálky v rámci, stanovené v rámci medziinstitucionálnej dohody, ktorá obmedzuje celkový balík peňazí pre pilotné projekty a akcie. Ale nemali sme problém, lebo nebolo toľko peňazí na to, aby sme sa vôbec priblížili k vyčerpaniu tých marží a preto marže v rámci kapitol e, tvorili tie naše hranice a nebola to e, medziinstitucionálna dohoda. Ešte nakoniec väčšina z tých predložených projektov e, boli projekty, ktoré boli predkladané v súvislosti s kapitolou 1a. To nie je prekvapujúce. Mnoho projektov, ktoré súvisia s otázkami inovácie, podnikateľstva, mládeže. A jedno b sa nevzťahovalo toľko projektov, nebolo toľko predložených a, predložených a takisto niektoré sa vzťahovali na dvojku, čiže aj pokiaľ ide o polnospodárstvo a rybolov, tam, tam naši poslanci využili možnosť rozšíriť pôsobenie Európskej únie. V tabulke, dúfam, že ju už teraz máte. Áno, máte tabulku. V tejto tabulke sú dve chyby, ktoré musím vám okamžite pripomenúť a síce na prvej strane riadok 150131 tam je čiastka nesprávna, nie je to 2,4 milióna, je to 1,4 milióna eur. Čiže namiesto toho, aby sme čakali na novú verziu vytlačenú, navrhujem, aby sme chytili do ruky pero a opravili si to čiže nie je to 2,4, ale 1,4 milióna. A potom, čo som už povedala predtým a čo sme dohodli aj na koordinátoroch, e, do kategórie 4 bolo doplnené, bol doplnený projekt, ktorý ešte nemáte v tabulke, ale chcela by som vás poprosiť o jeho podporu v rámci tohto blokového hlasovania pilotné projekty predložené skupinou GUE o mučení v súvislosti so zahraničnými záležitostiami. 4 milióny 1 milión, 1 milión eur je tá čiastka, čiže toto vám e, navrhujem. Ak nájdete ešte nejaké ďalšie chyby alebo máte nejaké dodatočné pripomienky, tak nech sa páči. Merci. E. Ďakujem. Viacerí kolegovia požiadali o slovo a hneď e, im ho aj udelím. Chcem sa však uistiť, e, že všetci správne pochopili tie dve opravy, ktoré sa musia urobiť v predposlednej verzii tabulky. Tá posledná verzia tabulky je správna a obsahuje aj pozmeňujúci návrh GUE. Na rozdiel od toho tabulka e, predsedu a spravodajkyne, žiaľ, obsahuje dve chyby. Na prvej strane cost for study students EMP, e to je 1 milión 400 e, tisíc a nie 2 milióny ale na druhej strane to máme kompenzáciu, lebo na druhej strane treba pridať jeden riadok, je to pilotný projekt GUE v prospech obetí mučenia vo výške jedného milióna. Čiže tu sme sa zhodli a je potrebné, aby ste si urobili príslušné opravy. Druhá vec, ktorú by som chcel povedať takisto pre našich nových členov, ako uviedla pani spravodajkyňa, máme strop pre jednotlivé výdavkové kategórie 1, 2, 3, 4, 5 alebo 1A, 1B a tak ďalej. Ale máme aj konkrétny strop pre pilotné projekty a pre prípravné aktivity. Ako vysvetlila E, Sidonia tento konkrétny strop pre pilotné projekty nemôžeme ovplyvniť, pretože nás už, už sme dosť obmedzovaní stropmi v tých piatich kategóriách. Európsky rozpočet pre parlament je skutočne veľmi obmedzujúci. Dostali sme sa do zvieracej zvieracej kaz- kazajky. Je le redis. Uh... Um, Takže budeme hlasovať o sumách, nebudeme hlasovať o pripomienkach, hoci je možné, že niektorí kolegovia položia otázky v súvislosti s niektorými predloženými návrhmi e, pilotných projektov, pretože nie je možné, aby sme všetky tieto projekty e, brali, ale musíme ich e, pridať k tým e, rozpočtovým kapitolám, ktoré sme už odhlasovali včera a predvčerom. E, predpokladám, že pani spravodajkyňa bude môcť e, poskytnúť potrebnú odpoveď. Ann Jensenova. Jensen požiadala o slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj spravodajkyni ktorá mala mimoriadne náročnú úlohu a odvedla ju veľmi dobre, keď sa pokúsila rozstrediť tieto kompromisy a teda vyriešiť tento kompromis. Myslím, že tento rozpočtový e, proces nám ukazuje, že naozaj je tu veľa dobrých e, myšlienok, veľa inovatívnych nápadov v rámci parlamentu, ale že zrejme budeme musieť aj zlepšiť tie naše postupy tak, aby sme uľahčili život e, budúcim spravodajcom a ja sama seba vnímam ako budúcu spravodajkyňu. Takže myslím, že budeme musieť lepšie nastaviť pravidlá hry, tak aby sme sa uistili, že aj komisia bude súčasťou procesu. Juta to naštartovala, keď ona bola spravodajkyňou za rozpočet. A myslím si, že každý rok e, získavame nové skúsenosti a mali by sme aj toto brať ako získavanie skúsenosti a postupne časom sa v tom zlepšíme. Mám niekoľko otázok ohľadom novej tabulky. Jedna otázka sa týka toho, že tam bola poznámka v súvislosti s 040411. Prevencia iných zneužívaní. To vypadlo. Alebo iného zneužitia. Chcem sa spýtať nie? či je to z dôvodu toho, čo uviedla, že programy, ktoré dobiehajú že nemôžeme ich meniť úplne v konečných štádiách. E, peniaze boli zaviazané, čiže to môže byť e, ten dôvod. A pokiaľ ide o NP, ja som naozaj privítala to výrazné navýšenie. 1,4, to je v poriadku. Mám otázku ohľadom zahraničných záležitostí zahraničných vecí 363 190406 eh, eh, občianske fórum EU Rusko, to je riadok rozpočtový, tam sa navrhuje vypustiť eh, formuláciu v poznámke. Za ALDE by sme sa prihovorili za samostatné hlasovanie o tomto vypustení, pretože s tým nesúhlasíme. S vypustením podľa nás sú veľmi dôležité tieto poznámky. pretože takýmto spôsobom je to zorganizované, nastavené a je to podľa nás pomerne dôležité. A posledná vec, ktorú sa chcem spýtať, e, môžeme podporiť e, pozmeňovacie návrhy GUE, pokiaľ ide o mučenie, aj napriek tomu, že to nie je súčasťou zoznamu tohto. A posledná moja otázka. A bol tam pozmeňovací návrh zelených. Hovorili sme o tom, že to tam dáme do kapitoly 5 k e, službe pre vonkajšiu činnosť. Čo sa s tým stalo? To boli moje hlavné pripomienky a otázky, ale okrem toho by som chcela povedať, že skupina ALDE je veľmi spokojná s predloženým materiálom. Podľa nás je to výborný, dobrý kompromis a môžeme ho podporiť. Merci, merci beaucoup, Anne. Euh, veľmi pekne ďakujem, Anne. Euh, pani spravodajky, kňa odpovie na všetky tieto pripomienky. Damien požiadal slovo. E, ďakujem, pán predseda. Ja by som takisto chcel zablaželať pani spravodajkyni za vynikajúcu prácu na snahe nájsť kompromisy. Pre nových členov by som chcel zdôrazniť, že e, je to skutočne nielen komplikovaný e, postup, ale je to a e, niečo, čo podľa mňa e, je oblasťou, kde musia rozhodujúcu úlohu zohrať koordinátory. a ja si skutočne cením ich úlohu v rámci rozpočtového výboru, aby sme všetci dokázali pracovať vo vzájomnej súčinnosti. Toto sa týka aj pilotných projektov. Je potrebné, aby tieto projekty skupina odsúhlasila hneď na začiatku alebo aby poskytla súhlas s jednotlivými projektami. Niektoré jednotlivé projekty projekty eh, by bolo potrebné eh, posúdiť eh, osobitne. Je to metodická záležitosť. Viem si však, pochop, viem si však uvedomiť, aké problémy by mohli nastať pri rokovaní, ale myslím si, že úzka spolupráca medzi všetkými je veľmi dôležitá, predovšetkým z hľadiska E, prezentovania metód či schopnosti pracovať spoločne na pilotných projektoch. Merci, mon cher collègue. Ďakujem, e, vážený kolega Helga. Ja by som sa chcela poďakovať Sidonii za prácu, ktorá bola porobená. Pokiaľ spravená, pokiaľ ide o ten kompromis, ale chcela by som sa vrátiť k tej otázke, ktorá tu bola nastolená zo strany Ani, pokiaľ ide o túto mediačnú podporu pre IAS a nenachádzam to tu v tomto kompromisnom riešení, takže nie som spokojná, pokiaľ ide o tento bod. Merci. Ďakujem, eh, Göran Perme. Ja takisto budem veľmi stručný a, a chcel by som sa poďakovať spravodajkni tak ako ostatní. Chcel by som povedať, že skutočne sa snažila, aby vyhovela všetkým želaniam, ale to sa jednoducho nedá vždy, ale myslím si, že to bolo skutočne veľmi rozumné riešenie. A chcem sa uistiť, že som to pochopil. Potrebujeme niekoľko oddelených hlasovaní, pokiaľ ide o komentáru, A k tomu sa dostanem budúci že ak som to dobre pochopil. Ďakujem. Exactement. Uh... Presne tak. E. Nikto sa ešte nevyjadril za EPP. Pán Lavia? Ja nehovorím ako člen EPP, ale ako člen tohto výboru. A ja by som sa chcel poďakovať Sidonii za prácu, ktorá vykonala. Hoci osobne nie som e, úplne spokojný, jednoducho z toho dôvodu, že tu došlo k istému takému menšiemu zaváhaniu a súvisí súvisí to s projektom e, laterálnej sklerózy. Ľutujem, že tento nebol zaradený do kompromisu. Uh, a e, rozpočtový riadok e, dáva prednosť e, roztrúsenej skleróze. Ide o dve genetické ochorenia, ale nie sú totožné, sú tam rozdiely a preto si myslím, že sme neurobili správnu vec. Možno, že tieto, dva náz- tieto dve choroby majú podobné názvy, ale sú odlišné a pokiaľ ide o e, rozpočtový riadok, e, myotropickú laterálnu sklerózu by sme mali zrejme znova zaradiť medzi projekty. Ďakujem. E, ďakujem. E, e teraz to máme e, hovorcu za EPP. Aby som to objasnil, som, myslím si, že spravodajca, spravodajkňa už vyjadrila názor za EPP, ktorá <laughs> patrila do našej politickej skupiny a dúfam, že aj v budúcnosti bude patriť do našej politickej skupiny. Chcel by som teda možno povedať, iba pokiaľ ide o túto amiotropnú laterálnu sklerózu, tak čo sme počuli od Giovanniho, je to uh, niečo, čo u mňa lekári kontrolovali, takže, ja, takže súhlasím s Giovannim. Merci. Jutta Haug zusätzlich. Genau. <laughs> Danke. Ähm, ein bisschen, ein bisschen... Ďakujem pekne za slovo, hovorí pani Haugová. Trochu som ja na vine, že včera, keď sme sa vlastne dohodli na zozname pilotných projektov, že sme to tam nezahrnuli a práve z toho dôvodu, a to pripustím, že sme povedali, áno, máme tu komentár, pokiaľ ide o sklerozu, takže už nemusíme ešte jeden dodatočný pilotný projekt tam zahrnúť. Ale nakoľko sme už tak či tak budúci týždeň, eh, kde budeme na budúci týždeň ešte hovoriť o určitých pilotných projektoch, ktoré sa dostanú do komentárov, kde tak či tak budeme ešte hlasovať o komentároch, tak som skôr za to, že by sme potom túto formu, to znamená tú druhú formu sklerózy, ktorú sme tam eh, spomínali, že by sme to tam dali do komentárov a tým pádom budú pokryté obidve a vlastne v rozpočtovom riadku to potom bude vyvážené. Je vous remercie. Monsieur Hartong. Ďakujem, pán Hartong. Ďakujem pekne. To pravdepodobne už neovplyvní hlasova- hlasovanie ostatných kolegov, ale prosím vás, dajte do zápisnice nasledovné. Ja tu nevidím žiadny návrh, ktorí by boli žiadali aj členské štáty. Ja neviem, či to môžeme takto postupovať. Ďakujem, vážený kolega. E, aby som odpovedal e, na otázku pána Hartonga. Ako to navrhla Ann Jensen, e, koordinátori sa včera dohodli, že skúsenosti ukazujú, že potrebujeme používať také prísnejšie pracovné metódy, aby sa mohli lepšie využiť pilotné projekty. Je to komplikovaná záležitosť, pretože peňazí nie je veľa. Malo by sa to vzťahovať na všetky položky a samozrejme skupiny majú svoje návrhy, výbory majú svoje návrhy, jednotliví členovia takisto môžu mať návrhy a je potrebné, aby sme dbali o to, že tieto projekty sú realistické, čiže musíme skutočne zostať v kontakte s Európskou komisiou. Môžem vás však uistiť, že ako predseda rozpočtového výboru budem osobne dohliadať na to, aby sme budúci rok mohli pracovať na základe prísnejších a účinnejších metód, tak aby sme všetci mali možnosť predložiť a obhajiť svoje projekty. A pokiaľ by e, boli nejaké pochybnosti, samozrejme by sa dalo o projektoch hlasovať, ale myslím si, že je potrebné zabezpečiť takúto rovnosť príležitosti. E, pani spravodajkyňa e, už e, chce niečo povedať, skôr než začneme hlasovať. Ďakujem za vaše pripomienky. Najskôr... Ďakujem za tie pripomienky. Najskôr sa budem venovať tým, ktoré identifikovali niektoré chýbajúce prvky v rámci tabulky. Bol tam, chýba tam ten odsúhlasený projekt zelených, súvisí to so službou pre vonkajšiu činnosť, čiastka 600 tisíc eur to vypadlo, pretože my sme mali diskusiu o tom, či to zakomponovať do poznámok, ale nedospeli sme k záveru, čiže naozaj by som sa mal vrátiť k pôvodným viazaným rozpočtovým prostriedkom, tak aby, teda pôvodnú záväzku, aby to bolo v kapitole 5, malo by to byť teda doplnené do tabulky 600 tisíc v viazaných rozpočtových prostriedkoch Prepačte, Sidonia, ale trošku e, rýchlo postupujete na mňa. Vy navrhujete, aby sme pridali jeden e, rozpočtový riadok, respektíve aby sme tu znovu zaradili e, jeden projekt od zelených, ktorý sme vypustili, pretože tu máme dostatočnú maržu. Je to presne tak, ako ste to vysvetlili, ale nakoľko už bol však výpadok elektrické energie počas koordinátorov, tak sa nám to nepodarilo dať do tej tabulky a ja som to tam mal dať moja chyba. To bol úžasný symbol. To znamená, keď nie je elektrina, tak pozmeňujúci návrh od zelených jednoducho zmizne. Obávam sa, že e, toto nie je politicky korektné pre zelených Nie, myslím si, že to nemá žiadne politické pozadie. Ďalšia vec, ktorá bola spomenutá, ak sa nemýlim, pani Jensen to hovorila a súvisí to s niečím, čo som včera oznámila a zopakujem to opäť. Súvisí to so sériou pozmeňujúcich návrhov, ktoré menia poznámky k existujúcim pilotným projektom a prípravným akciám. Nemôžem odporúčať hlasovať za. A prečo? Pretože v princípe, a to je vo všetkých e, prípadoch predmetných, sú to poznámky len k platbám. Ako náhle máme rozpočet, ten vstúpi do platnosti 1. januáru, tak už nie je možné e, kontrahovanie a preto sa to stáva nadbytočným. Meniť poznámky, keď e, budú platby len pre podpísané zmluvy chápem tú dobrú motiváciu, ktorá je za niektorými zmenami, ale ako spravodajkynia by som to brala len ako gesto z mojej strany smerom k autorom, ale už e, je to po funuse, lebo tie programy bežia a skončia obdobie kontrahovania v decembri, alebo teda sa skončí tá, tá, tá platnosť zmluvná a to už by potom neskoro. Čiže žiadne poznámky k, k tomuto, len k prípravným projektom akciám. Ešte jedna vec, jedna poznámka, teda vo všeobecnosti k poznámkam. A to sú dve, dva rozdielne aspekty. Jeden aspekt súvisí s poznámkami e, k návrhom, ktoré nie sú prevzaté do tabulky, ale ktoré je možné doplniť e, k poznámkam, k e, niektorým položkám. Viac ako 100 projektov. Viete si predstaviť, že je to kopa práce identifikovať tie poznámky, ktoré môžeme prevziať a osvojiť si do tých existujúcich položiek a dostanete malú brožúrku s tými všetkými poznámkami a položkami ako podklad pre hlasovanie v pondelok. Dostanete to vopred v predstihu, tak aby ste mohli navrhnúť úsne alebo po, po častiach týmto poznámkam. E, ďalšia vec súvisí k tým poznámkam, ktoré sa vzťahujú na prípravné projekty a na pilotné projekty a prípravné akcie, to je v tabulke. Navrhnem aj tieto poznámky. V princípe tie poznámky, ktoré pôvodne boli naviazané na tie pôvodné e, pozmievacie návrhy, ktoré sa vzťahovali k pilotným projektom a prípravným akciám, ale v niektorých prípadoch došlo k zlúčeniu. Preto musíme aj my tie prezentované texty zlúčiť a v niektorých prípadoch e, je to istá, istý kompromis. Musíme o tom hlasovať samostatne, pretože e, neviem, aký bude výsledok tohto hlasovania a neviem ani, aký bude výsledok pre tie čiastky. Pokiaľ ide o tú konkrétnu vec, ktorú spomenul Giovanni Lavia, zistujem, aká som nevedomá, e, keď som sa zaoberala pilotnými projektmi a prípravnými akciami. Nikdy som sa netváral, že som expertkou na medicínsku oblasť možno sa mýlim a Juta padla do tej istej pasce ako ja, je ťažké pre nás posúdiť, či projekty už e, pokrývajú existujúce položky alebo nie. Preto sme robili aj e, takýto brainstorming alebo teda takúto aktivitu s komisiou v júni, aby sme sa uistili. V prípade, že ešte sú nejaké veci, ktoré e, vypadli, tak tomu sa nedá vyhnúť. Pravdepodobne je viacero takýchto prípadov, čiže definitívne dobrý nápad, aby pre niektoré pilotné projekty a prípravné akcie boli predkladané aj na budúci rok, keď možno budeme mať viac priestoru pre takúto konkrétnu vec. Tu na by som to ukončila. Dúfam, že som na nič nezabudla. Nie. Ďakujem. Euh, Ďakujem, pani spravdajkyňa. Eh, chcel by som pripomenúť to, čo povedala pani spravodajkyňa v súvislosti s pripomienkami k rozpočtovým riadkom, k pilotným projektom, eh, ktoré už sa začali realizovať minulý rok a v tejto súvislosti nehovoríme o eh, zaviazaných rozpočtových, viazaných rozpočtových prostriedkoch, ale o platobných rozpočtových prostriedkoch. A Čiže pokiaľ ide o tieto e, pilotné projekty, tu, sa, tu musíme rozlišovať medzi tými novými, aby sme e, hovorili o reálnych peniazoch. Helga požiadala o slovo, aby vyjadrila svoju spokojnosť. Áno, ja by som teda chcela, aby sme mali nejaké písomné slub, písomný, písomný slub, aby sme si boli istí, že skutočne to bude prijaté, osvojené, pretože inak nie som pripravená, že budem hlasovať za celý balíček. Musí to byť úplne jasné a potom to bude v poriadku, inak nie. Helga, toto nie je sľub. My o tom budeme hlasovať e, o chvíľu a rozhodneme sa o tom a my to pridáme do tejto tabulky, tak ako sme tu pridali GUE a ako sme tu pridali zelených, čo umožňuje uspokojiť väčšinu skupín, čo je normálne. An sa hlasí o slovo. Veľmi stručne. Znamená to teda, že nebudeme hlasovať o tých poznámkach, komentároch? Aha, takže budem si pamätať, že budeme oddelenie hlasovať o tento riadku Európska únia a Rusko, čo predložili zelení. Oui, vous demandez, Anne, un vote... Anna, vy žiadate o osobitné hlasovanie k pripomienkám budúci týždeň? Nie, iba jeden pilotný projekt tu je, kde 363, kde zelení chcú vypustiť e, poznámky. A my nesúhlasíme s takýmto vypustením, čiže chceme oddelené hlasovanie o tom, či sa to vypustí. Áno, o tom budeme hovoriť budúci týždeň, o týchto poznámkach. Teraz sú to iba čísla. Dobre, už sa nikto nehlási o slovo. Dávam hlasovať e, o tabulke, ale len o sumách na všetky prípravné akcie vo verzii, o ktorej hovorila pani spravodajkyňa pred chvíľou, s tým, že sa tu pridá pilotný projekt zelených. Čiže je to kompromisný návrh. Kto je za? Kto je proti? Dvaja. Kto sa zdržal? Jeden. Ďakujem. Tabuľka pilotných projektov je prijatá s týmito sumami. Vážení kolegovia, to sa mi uľavilo. A veľmi blahoželám pani spravodajkyni. Voilà, c'est très rare len zriedkavo sa stáva, aby nová poslankyňa hneď v prvom roku bola poverená e, správou. Doteraz e, sme e, to nerobili a musím povedať, že veľmi obdivujem odbornosť Sidonie. Ona síce s nami už spolupracovala aj predtým, ale v inej funkcii a obdivujem nielen jej e, odbornú spôsobilosť, ale aj jej charakterové vlastnosti. E, ďakujem e, všetkým aj za účasť na hlasovaní a ďakujem aj koordinátorom. Ale my sme sa dostali iba do jednej tretiny našej práce. To znamená, dosiahli sme dohodu v rámci rozpočtového výboru. Druhú tretinu bude predstavať snaha presvedčiť našu skupinu a dosiahnuť eh, kvalifikovanú väčšinu na plenárke a potom pristúpiť k zmierovaniu. Eh, dobrá správa pre členov rozpočtového výboru v súvislosti so zmierovaním je, že E, konferencia predsedov vo svojej nesmiernej múdrosti pochopila argumenty, ktoré sme predložili v súvislosti so zložením delegácie parlamentu na zmierovacom výbore. Namiesto toho, aby sme sa rozhodli pre riešenie, o ktorom pôvodne už uvažovali e, parlamentné výbory, dosiahlo sa e, politicky vhodnejšie riešenie. To znamená, že jednotlivé skupiny budú e, rozhodovať. To znamená, že vy všetci máte veľmi veľkú úlohu vo vašej vlastnej skupine, aby ste dohliadali na to, že e, kompetentnosť, aj kultúrnosť e, rozpočtovej rozpravy sa čo najvhodnejším spôsobom odrazí aj v činnosti zmierovacieho výboru. To znamená, že v pondelok a útorok budúceho týždňa sa bude konať e, zasadnutie rozpočtového výboru, budeme hlasovať o leftovers, potom e, nastúpia e, komentáre k prípravným akciám a k pilotným projektom a podrobné údaje o sumách, ktoré bude ešte potrebné spresniť s cieľom pokúsiť sa do nich e, vniesť aj výsledky e, politickej dohody o štvrtej kategórii, pokiaľ ide o e, kapitoly o banánoch a ICI+, by to mohli byť aj ďalšie, potreba ďalších úprav, napríklad keď vypadne elektrina, tak samozrejme má to dôsledky Takže e, my tu máme tzv. nárazníkovú buffer line pre kategóriu A i TER. Nemôžem povedať, či to bude teraz alebo budúci týždeň, aké zníženia bude potrebné e, urobiť, aby sme mohli naplniť kategóriu A. Okrem toho budeme hlasovať o jednej alebo o jednom alebo viacerých, e, tak povediať, politických eh, rozpočtových riadkoch, eh, napríklad eh, v súvislosti s tým, čo navrhli naši socialistickí priatelia, aby sa do rozpočtu pre EÚ vniesol nový takýto riadok ale my, keď budeme predkladať našu pozíciu pri rokovaní s radov, tak e, musíme akceptovať, že po roku 2011 budeme e, postupovať spôsobom, aby sme sa vymanili z toho rozpočtového problému, v ktorom sme sa v súčasnosti ocitli. Konferencia predsedov bude zasadať e, o 9.30 v útorok ja som pozvaný na toto rokovanie aj s našimi dvoma spravodajkyňami s cieľom pripraviť plenárne rokovanie 20. oktobra e, a, a e, zabezpečiť kontakty s komisiou a s radou. Domnievame sa, že hlasovanie nám poskytlo e, dostatočný mandát na to, aby sme mohli vystupovať na konferencii predsedov aj vo vzťahu s komisiou a s radou V pondelok spresníme, kedy v útorok ráno začne rokovať e, rozpočtový výbor. Možno, že vzhľadom na Eh, konanie konferencie predsedov sa tu trocha odiali, pretože táto môže trvať nejakú hodinku. A potom budeme musieť eh, sa rozhodnúť, či závery, ku ktorým dospeje konferencia predsedov, vyvolajú potrebu, aby sme zmenili naše návrhy uznesení, o ktorých sa bude hlasovať 20. oktobra v rovnakom čase ako o pozmenujúcich návrhoch. Pretože ak pred, konferencia predsedov vyšle posolstvo rade zo svojej úrovne, predpokladám, že to nebude posolstvo týkajúce sa e, jednotlivých rozpočtových e, riadkov na rok 2011, ale skôr pôjde o širší pohľad. To len predpokladám, neviem to presne, ale e, je možné, že jeden z prostriedkov, ktoré má parlament v tomto smere k dispozícii, je toto rozšírenie zaradiť do návrhu uznesenia. Pokiaľ ide o tento návrh uznesenia, je potrebné, aby sme my dostali tie pozmenujúce návrhy. lebo je tu deadline, je to 4. október eh, na obed, keď je, to je posledný termín na odovzdanie pozmenujúcich návrhov, ale môžeme na tom pracovať samozrejme aj cez víkend. Ale máme tu žiadosť o slovo. Ak by som mohla objasniť pre účely uznesenia, pomerne som pokročila, pokiaľ ide o návrh uznesenia. Dúfam, že sa mi to podarí sformulovať dnes, ukončiť v priebehu dnešného dňa. Čiže zajtra ráno by som to možno dokázala rozdať. Dúfam, že to nie je šokujúca správa pre sekretariát. Áno, po obede, takže zajtra sa vám to určite dostane do rúk. Ja si myslím, že to by bolo dobre, lebo mali by sme to mať k dispozícii už počas víkendu, aby sme na tom mohli pracovať aj cez víkend. Áno, yes. well... Povedali ste veľa príjemných slov na adresu Sidonie a myslím si, že tie sú zaslúžené. Naozaj ste spravili veľmi kvalitnú prácu, ste kvalitnou spravodajkyňou posiaľ, ešte je tam veľa práce pred vami, ale ja by som eh, chcela povedať pekné slova na adresu predsedu, lebo ste veľmi dobre riadili túto loď. Predsedali ste dobre tomu hlasovaniu, ale bez sekretária tu som naozaj bezmocný a aj im ide veľká vďaka. Čiže chcela by som naozaj poblahoželať aj sekretariatu, lebo aj oni ste extrémne dobre e, počínali. A ešte aj keď si uvedomíme ten výpadok elektriny, tak naozaj to stiažilo ich život. Ale jedna taká starosť, ktorú by som chcela spomenúť, Gratulujem tomu, e, že vedenie e, tejto snemovne sa takto živo zaujíma o fungovanie rozpočtu. Je to taká, koru, taká korunka fungovania alebo právomoci parlamentu, napriek tomu, že sme vybaní aj inými právomocami e, v súčasnom nastavení. Ale je to teda veľmi silný nástroj. E, určite aj anglická kráľovna sa veľmi stará o svoje korunovačné klenoty, ale e, nie ona sama sa o ne stará, alebo ich sleduje ona to prenecháva na tých, ktorí poznajú a vyznajú sa v ochrane a bezpečnosti a oni sa starajú o tie korunovačné klenoty. A to je dobrý princíp. Eh merci. Merci a... Ďakujem, ďakujem a za tieto posledné pripomienky a ďakujem aj za komplimenty. Vážení priatelia, ako zvyčajne, e, keď parlament e, pracuje dobre, tak vždy je to výsledok spoločného úsilia a je to skutočne čest pre e, všetkých z nás, že môžeme pracovať na tomto veľkom diele. Vážení priatelia, veľmi pekne vám ďakujeme. Kon, ďakujem, končíme o hodinu skôr. Ďakujeme aj tlmočníkom, pretože vždy je veľmi ťažké tlmočiť pri hlasovaní o rozpočte. Želám vám e, jeden pracovný e, víkend, e, aby ste si mohli preštudovať návrhu znesenia a stretneme sa v budúci týždeň v pondelok.